miesto a teda príslušný národný orgán má toto miesto k dispozícii. No a ďalej, podľa programu, nasleduje vyhlásenie Rady a komisie závery konferencie OSN o rasizme. No a ako prvý dostane slovo pán Kohout, ktorý vystúpi v mene Rady. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som začal tým, že by som vám poďakoval za túto príležitosť eh, hovoriť o konferencie OSN o rasizme. Prípravný proces, ktorý viedol k uskutočneniu eh, konferencie, bol veľmi komplexný. Mnohé krajiny mali zásadné problémy v svetle udalosti z, z roku 2001. No a kvôli tomu, eh, kvôli obavám, že konferencia bude eh, použitá na vyslovenie slov o nenávisti sa mnohé krajiny alebo viaceré krajiny rozhodli nezúčastniť sa vrátane Českej republiky. No a a to bolo spôsobené vyjadreniami jedného člena OSN hneď na začiatku. No a e, nie len, že sme to považovali za absolútne nepriateľné, ale bolo to e, v absolútnom protiklade k duchu konferencie. No a je veľkým. Je to nešťastné, aj keď možno sme sa tomu nemohli vyhnúť, že tento incident nasledoval tým, že odišli všetci e, členovia OSN. No a to e, zatienilo výsledok toho záverečného dokumentu. Inak myslím, že konštruktívny príspevok EÚ v rámci prípravných fáz konferencie by mal byť v prvnej miere uznaný. A to sa týka hlavne vo vzťahu k vypracovávaniu záverečného dokumentu, v ktorom EÚ zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu napriek tým ťažkostiam, o ktorých som hovoril, tak záverečný dokument dodržiava všetky zásady EÚ výsledný záverečný doku, dokument e, rešpektuje e, rámcov dohodu o ľudských právach, e, hlavne slobodu vyjadrenia a rešpektuje naše požiadavky. A tiež hovorí o tom, ehm, že sa treba alebo odmieta akékoľvek obvňovanie Izraelom. No a zmienka o holokauste bola zachovaná nemusíme rozprávať ďalej o dopadoch pre EÚ, tak samotnej konferencie, ako aj záverečného dokumentu. Budeme potrebovať definovať, nie, budeme potrebovať definovať implementáciu tých záväzkov, ktoré sa prijali. A rada má obavy zjavu rasizmu a xenofóbie, ktoré považujeme za jedný z najväčších víziev pre ľudské práva v súčasnosti. Viem, že aj parlament má tieto obavy, pretože vy ste pomáhali pri vytváraní legislatívneho, záka- eh, legislatívneho záka- základu a nástrojov na boj proti, tieto, proti týmto javom rasizmus a boj proti rasizmu a xenofóbii je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje praktické nástroje a dlhodobú stratégiu, do ktorej patrí aj vzdelávanie prostredníctvom dialogu, vzájomného porozumenia a podpory tolerancie. Zatiaľ, čo existujú e, znaky, že protidiskriminačná legislatíva EÚ má pozitívny e, dopad, tak e, boj proti, tomuto, proti týmto javom je stále veľmi pomalý. Zažili sme prípady, kedy súčasná ekonomická kríza podnecuje rasovú neznášanlivosť na celom svete. Kvôli hospodárskych krízam silné antirasistické politiky sú silnejšie, dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. A to tak v Európe, ale sme svedkami útokov na utečencov, žiadateľov o, o azyl, imigrantov alebo menšiny, ako napríklad Rómov. Európska únia má silnú legislatívu o boji proti eh, rasizmu a xenofóbii. Európska únia opakovane odmieta a odsudzuje akékoľvek prejavy rasizmu a bude tak robiť aj naďalej. Európska únia v rámci svojich právomocí eh, bude aj naďalej bojovať proti rasizmu a xenofóbii tak v samotnej EÚ a v kontexte, ako aj v kontexte našich zahraničných eh, opatrení. Interne sme prijali legislatívu, ktorá zakazuje priamu a nespriamu diskrimináciu na základe rasy, národnostnej príložnosti, prí, príslušnosti, a pohlavy, vzdelania a tak ďalej. Diskriminácia na iných, z iných dôvodov, ako napríklad sexuálna orientácia a na vierovýznanie, a to tak na pracovisku ako mimo neho. Európska únia Európska únia pri, pri, prijala príslušnú legislatívu eh, proti nenavisným eh, vyjadreniam alebo eh, činom voči skupinám, ktoré sú definované na základe rasy, vierovýznania, národnostnej príslušnosti a tak ďalej. Rovnako sa odsudzujú zločiny proti ľudskosti a genocída. Okrem toho Európska únia pravidelne sa zaoberá otázkami xenofóbie a vedie dialog o ľudských právach s tretími krajinami, ako je Rusko alebo Čína. A rovnako sme zaistili, že rasizmus a xenofóbia sa stávajú súčasťou našich eh, stratégií pre spoluprácu, ako napríklad Európska, alebo akčné plány Európskej politiky susedstva. No a množstvo z toho sa na multilaterálnych fórach v rámci eh, OECD členovia koordinujú svoju prácu tak, aby 56 krajín OBSE eh, eh, dodržiavalo všetky, dodržiavalo, implementovalo všetky ustanovenia. Rovnaké vec platí pre eh, Radu Európy. No a tieto príklady preukazujú náš, naše odhodlanie spolupracovať na tejto problematike so všetkými partnermi vo svete. konferencia bola súčasťou týchto snách, nebolo to veľmi jednoduché kvôli tomu, kvôli tým, ktorí chceli využiť výsledky, e, výsledky e, pre vlastné ciele, ale aj napriek tomu musíme zdôrazniť, že v závere sa e, pozornosť sústredila tak na potrebu bojovať proti rasizmu a xenofóbii, ako aj záväz a, v našich závozkoch, ktoré máme my a ktoré zdieľajú aj rôzne ďalší. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem pekne. Teraz za komisiu pán Žak Baro. Dámy a páni, som veľmi rád, že mám túto príležitosť súčasniť sa na vašej rozprave. Európska komisia veľmi pozorne sledovala prípravnú fázu Durbanskej konferencie a hľadala spoločnú pozíciu EÚ. Ako sa teda postaviť k tejto konferencii? Zobrali sme do úvahy e, žiadosť vášho parlamentu, ktorý zavezoval Európsku úniu, aby sa aktívne podielala na preskúmaní mm, Durbanskej konferencie. Aj tu máme rezolúciu o vývoji stavu o, stave, e, o, o vývoji stavu ľudských práv, ktorá bola prijatá tohto roku. Asi aj viete, že 5 členských štátov sa odmetlo zúčastniť na tejto konferencii. Európska komisia sa rozhodla, že sa zúčastní ako pozorovateľ na tejto konferencii, súhlasila s väčšinovým názorom členských štátov a toto, že tá červená základná línia EÚ bola v dokumentácii konferencie zachovaná. Záverečný dokument, ktorý bol prijatý, ktorý je plodom kompromisu, nie je síce ideálny text, ale neobsahuje žiaden prvok, ktorý by sa mohol označiť ako nastiútrhanie, antisemitizmus alebo urážky konkrétnych krajín, regiónov alebo konkrétnych náboženstiev. Koncenzuálne prijatie záverečného dokumentu zo strany 182 členských štátov OSN to potvrdzuje a potvrdzuje záväzok medzinárodného spoločenstva bojovať proti rasizmu a diskriminácii. Toto je odpoveď na polutovania hodné snahy niektorých zneužiť túto konferenciu na antisemické účely. A to je niečo, na čo Európska komisia veľmi živo zareagovala. Vývoj, ku ktorému došlo na konferencii neohrozil e, záväzok komisie, komisie robiť všetko, čo je v jej silách e, a by bojovala proti prejavom rasizmu a xenofóbie akéhokoľvek e, charakteru. Európska komisia je odhodlaná pokračovať v boji proti xenofóbii, rasizmu a to v rámci EÚ ako aj mimo nej použitím kompetencií, ktoré máme e, zo zakladajúcej zmluvy. A chcel by som povedať pani predsedníčka, že, že ja osobne budem veľmi pozorne sledovať e, realizáciu rámcového rozhodnutia proti e, rasizmu a xenofóbii, ktoré sa bude vykonávať v členských štátoch. Osobne sa zavezujem, že budem dohliadať na transpozíciou tohto rámcového rozhodnutia. Musím tiež povedať, že naša agentúra pre základné práva je ďalším prostriedkom, ako môžeme sledovať vývoj týchto javov, ktoré musíme veľmi dôsledne sledovať. A preto by sme boli radi, keby budúca konferencia OSN na tému rasizmu nebola pošpinená takýmito nepriateľnými prejavmi antisemizmu a rasizmu. Je pravda, že ten záverečný kompromis konferencie nám na to dáva istú nádej, takže dúfam, že to bude lepšie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz za frakcie pán Tenak za EPPED. Máte dve minúty. Hrozné. Pán predsednička, iránsky prezident Ahmadinejad na konferencii e, povedal, že e, Izrael je Alebo Izrael vymazaný z mapy preto mali by sme jeho vstup vnímať ako nedostatok dôstojnosti voči židovskému štátu ktorý je silným partnerom pre Európsku úniu. To znamená, že je, je, je ťažko nájsť na mape krajiny, ktoré sú podobné ako Izrael z hľadiska rôznorodosti etní, ktoré tam žijú a súčasný Izrael je určite iný, ako bol v 80. rokoch. Takisto má otvorenú pristiavaleckú politiku. Ale tiež musíme sa pozrieť aj na situáciu izraelských Arabov, ktorí žijú na izraelskom, v izraelskom štáte ja e, podozrievam, že Ahmadinejad sa snaží odvrátiť pozornosť e, od e, zhoršujúcej sa situácie v ľudských právach v Iráne, pretože sa tento režim je kritizuje. Ehm, v Iráne sú aj mladiství popravovaní kvôli svojej homosexuálnej orientácii a podobne. Ehm, v Iráne sú takéto eh, takisto ďalší kresťania takisto prenasledovaní a podobne. Napriek všetkým týmto dôkazom mnohí poslanci tohto parlamentu eh, stále kritizujú eh, nášho partnera iz, Izrael ale my máme mnohých priateľov aj v Izraeli a to ľudí, ktorí e, si ctia ľudské práva. Grup socialistov parlament... Teraz za socialistov v Európskom parlamente pani Gomež na 1 minútu 30. A quem considera a Conferência de Revisão de Durban un sucesso? De facto... Ďakujem veľmi pekne. Viem, že niektorí ja viem, že niektorí považujú túto konferenciu za o úspech. Záverečný dokument definuje 5 usmernení Európskej únie. E, ja si myslím, že to um, na rozdiel od prechádzajúcej konferencie bol vo všeobecnosti úspech. Bohužiaľ, e, bohužiaľ ten nový dokument e, nebude po ženevských rokovaniach alebo neostane v pamäti ľudí. V pamäti ostanú tie rozdiely kvôli tej kvôli tomu, kvôli tejto univerzalistickej konferencii na boj proti rasizmu. Európa ešte raz preukázala svoju zraniteľnosť v rozmanitosti hm, pri tých eh, najcitlivejších politických otázkach. To sa stalo na tej konferencii. Nič iné nemá inú, nemá to inú výpovednú hodnotu ako to, že e, všetci e, odišli po vyjadreniach prezidenta e, Iránu. Bohužiaľ, európske krajiny nevyjadrili svoje znechutenie. OSM povedalo, že v podstate išlo o rozdelenie. My sme však mali byť silní, a spojený a nerozdelený boj proti rasizmus a boj proti e, nenavisti Ahmadžina ráda si žiadalo silnejšiu reakciu. A teraz za Alde pani Intveld na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. V prvom rade všeobecná poznámka. Krajiny nie sú rasistické, ľudia sú rasisti. Je veľa ľudí v Iráne, o ktorých som si istá, že nezdieľajú názor ich prezidenta. Myslím si, že je to premeškaná príležitosť, že Európa bola ticho, že bola slava, bola rozdelená a nevyjadrila sa v mene tých ľudí v Iráne a že nechala pódium podobným ľuďom ako pán Ahmadinejad, ktorí hovoria rasisticky. Ja osobne som bola proti bojkotu konferencie, ale myslím si, že čo je ešte horšie je to, že nebola žiadna európska stratégia. Pre, prečo bola Európa rozdelená? A rada by som vedela od rady, a tiež som vypracovala pozmenujúci návrh k správe, o ktorej budeme hovoriť neskôr. Chcela by som vysvetlenie od rady, prečo nebola žiadna európska stratégia, prečo 27 členských krajín nie je schopných dohodnúť sa na stratégii, keď vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti, čo je niečo, čo rada podporovala. No vtedy sa tieto štáty budú musieť oveľa viac snažiť, aby mali takúto spoločnú stratégiu. A ďalšia poznámka týkajúca sa um, úrážok uh, a hanobenia uh, náboženstva. Um, orgán OS je um, zlé, že Eh, orgán OSN chcel prijať rezolúciu proti hanobeniu náboženstva. Nakoniec eh, to neprešlo, ale vidím iróniu v tom fakte, že tu v parlamente ešte stále je ťažké eh, čo i len kritizovať náboženstvo. A jedno hlavné európske náboženstvo Eh, a ja ako aj môj kolega eh, kritizujeme pozíciu Vatikánu, čo sa týka používania kondomov a eh, boja proti AIDS. Takže znova by som chcela požiadať radu, čo sa urobilo s tým účelom, aby sme mali spoločnú európsku stratégiu. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa naozaj držali svojho vyhradeného rečníckého času, pretože uh, Máme veľmi veľa bodov na programe dnes po obede. Teraz nasleduje postup Catch Eye. Máme tu niekoľko ľudí. Poprvé pa, pani Andrikiene. Na jednu minútu ďakujem, pani predsednička. Chcem znovu zdôrazniť, že výsledný dokument Durbanskej konferencie bol prijatý koncenzom, aj keď text nie je ideálny reprezentuje eh, výsledky komplexných eh, rokovaní. Ja tomu rozumiem tak, že je dôležité pokračovať v diskusiách o novom dokumente a venovať sa dôležitým otázkam, ako je rasová neznášanlivosť, eh, xenofóbia, stigmatizácia a stereotypy na základe ich náboženstva alebo presvedčenia. Mali by sme viesť diskusie v nekonfrontačnom e, spôsobe a postaviť sa proti nepriateľným vyhláseniam a prejavom rasizmu. E, som presvedčená, že bez silnej pozície Európskej únie, čo sa týka ochrany ľudských práv a boja bo- proti rasizmu a xenofóbii, durbanský proces e, možno vykročí tým nesprávnym smerom. Nech sa páči teraz pani flotre na jednu minútu. Áno, určite že obete rasizmu a diskriminácie neboli na konferencii rešpektované a úctené a to asi kvôli tej škandalúznej situácii, že konferencia bola zneužitá e, iránským prezidentom. A ja si myslím, že to bola pásca iránskeho prezidenta, do ktorej sa nechali nalakať niektoré členské štáty EÚ. V tom bol problém. Chcela by som sa poďakovať tým členským štátom, ktoré sa napriek tomu angažovali a aj vďaka ním sú na stole závery, ktoré sú celkom dobré, aj keď sú perfektné a chcela som taktiež počuť od predsedníctva, a čo vyvinulo preto, aby Európska únia sa na tej konferencii neobjavila takým fragmentovaným spôsobom, pretože to bolo poľudovania hodné. E, pani predsednička, dávam sa raz slovo pánovi ministrovi Kohoutovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia bola plne zapojená do príprav tejto konferencie a do prípravy výsledného dokumentu s tým, aby to bolo čo najviac vyvážené a aby bolo zabezpečené rešpektovanie ľudských práv e, osobitne z hľadiska slobodu, vyjadrovania. EÚ sa podarilo takisto e, zabezpečiť aj to, aby Izrael nebol z textu vyčlenený a to je do veľkej miery že v závere sa nám podarilo rešpektovať aj usmernenie, ale je škoda, že napokon ale napokon je škoda, že sa niektoré členské štáty rozhodli tú konvenciu opustiť. Um, však nezabránilo to celému, aby sa Ruská unia na konferencii eh, nevyjadrila vnútorná koordinácia účasti EÚ, vrátanie z dvoch vyhlásení v mene všetkých členských štátov, ktoré podalo švedské nastavujúce predsedníctvo a záverečné slovo bolo podané dvoma časnými štátmi. skutočnosť, že 5 členských štátov z 27 sa v, napokon rozhodli, že sa na konferencii nezúčastnia, to tiež eh, kladie otázku k boju Európskej únie proti racizmu a diskriminácii v budúcnosti. Máme určitú eh, solidaritu, ktorú budeme musieť ďalej budovať ako bolo správne uvedené, a to beriem aj ako určitú kritiku, že my sme naozaj neboli schopní ehm, v závere príprav konferencie nájsť e, spoločnú pôdu. E, však nebola žiadna spoločná pôda, preto tým pádom aj pred konferenciou nikdy neexistovala spoločná pozícia za EÚ. A takto vlastne bolo rozhodnuté, že to budú len samotní národní politici a tie delegácie opustili e, miestnosť e, v rámci svojich e, jednotlivých národných právomoci. Ale ja by som, chcel, ako som už zdôraznil aj predtým, že ministri za mi o tomto, túto situáciu prediskutujú, z toho sa budem musieť poučiť a budeme sa k tomu ešte musieť vrátiť a rozriešiť to, pretože to naozaj nebola veľmi hrdinská účasť Európskej únie na e, konferencii medzinárodného charakteru, takže to bude treba byť zaznamenané a rozanalizované. Ďakujem pekne, teraz dávam slovo pánovi komisárovi. Ja ďakujem za všetky vaše príspevky. V pondelok pani komisárka Fer Waldner eh, dostala list Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Bolo to vlastne adresované všetkým ministrom zahraničných vecí v Európskej únii a v tomto liste UNHCR pripomína práve to, čo už povedala aj v oktobri v Bruseli počas konferencie, ktorú tiež spoluorganizoval Európsky parlament a ktorá sa týkala ochrany obrancov ľudských práv. A pani Pile má za to, že je dôležité nastoliť určitú jednotu čo sa týka z hľadiska ochrany a propagácie ľudských práv na svete. A to v rámci toho osobitne, bo, čo sa týka boja proti rasizmu a pani Pindle vyzýva všetky členské štáty, aby sa pripojili k uplatňovaniu programu OSN, ktorý sa týka boja proti rasizmu, osobitne tak, ako sa to uvádza v záverečnom dokumente z Durbanskej konferencie. Ja si myslím, že Európska únia sa musí zamyslieť nad tým, akým spôsobom bude reagovať na túto výzvu. V každom prípade Európska únia prijala aktívnu politiku boja proti rasizmu a preto je potrebné, aby Európska únia bola bdela a aby sa zaviazala k tomu, e, že to medzinárodné úsilie v tejto veci, aby to bolo celé všetko účinné. Zdieľam aj ten pocit, ktorý tu už dnes bol vyjadrený, a to, že Európa, ktorá by mala vlastne vytvoriť e, stratégiu, alebo mala by mať spoločnú stratégiu, by nemala vystupovať takým nejednotým spôsobom. Možno by sme mali to práve využiť túto možnosť a nájsť spoločný hlas a vyjadriť náš protest proti nepripustným prejavom. Mali by sme to určite vziať ako ponaučenie. Ďakujem predsedníctvu, predsedníctvu aj za to, že nám povedali, že máme sa z toho poučiť. A je, je, potreba, je potrebné, aby sme teda hneď ako bude e, Lisabonská zmluva ratifikovaná, budeme môcť posilniť aj našu zahraničnú politiku v oblasti ľudských práv, aj z hľadiska pôsobenia EÚ v multilaterálnych e, ustanoviť. nejak dúfame, že naše pôsobenie bude efektívnejšie a súhlasím s poslancami, ktorí sa vyjadrili týmto smerom a za toto im ďakujem. Ako opakujem ešte raz, že toto by nám malo umožniť zamyslieť sa nad tým, aby sme si pre budúcnosť pripravili efektívnejšiu stratégiu. Pani predsednička, ďakujem pekne, týmto je, je koniec rozpravy. A teraz podľa programu budeme diskutovať o správe Rajmona Obilose i Žerma o výročnej správe o dodržiavaní ľudských práv vo svete, o politike Európskej únie v tejto oblasti. Vidím, že pán Obilos prichádza práve včas a môžem mu hneď odvzdať aj slovo. Nech sa páči, máte